Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa e, posadili. Mali by sme začať. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem tu privítať dezignovaného pána komisára Dimitrisa Avramopuloso na vypočutie výboru e, pre e, občanské slobody vnútro v priebehu dnešného dňa E, budeme e, e, mať vypočutie dezignovanej pani komisárky Jurovej o otázka spravodlivosti a neskôr budeme hovoriť o základných právach a mm, mm, právom, právnom prepačte štáte. Dnes budeme klásť otázky pánovi Dizmovi komisárovi Avramopoulosovi e, e, ohľadom migrácie a vnútra je prvý komisár, ktorý bude mať v pôsobnosti túto problematiku. Myslím si, že všetci e, členové výboru si, si vedome významu podľa prílohy 16 s pravidlami postupu Parlament musí mm, vyhodnotiť dezignovaných komisárov na základe všeobecnej kompetencii, podpore európskej veci a e, osobnej nezávislosti. Musí e, e, mm, vyhodnotiť ich poznatky ohľadom predpokladaného portfólie a komunikačnej schopnosti. Chcel by som vám pripomenúť, že e, pán dezvolený komisár e, zodpovedal e, písomné otázky, dve všeobecné otázky, ktoré pripravila konferencia predsedova, tri konkrétne otázky výboru Líby. Dezvolený komisár písomne zodpovedal tieto otázky a preklady máte do všetkých jazykov budeme mať nasledovnú štruktúru našej diskusie. Dezignovaný komisár e, dostane možnosť e, viedriť sa, povedať úvodné slovo trvanie maximálne 15 minút po tomto úvode e, budeme mať možnosť položiť 45 otázok a vypočuť si odpovede. Otázky budú klásť poslanci 3 minúty na každú otázku, 1 minútu na samotnú otázku a 2 minúty na odpoveď. Prvé kolo otázok budú klásť predstaviteľ politických skupín na konci vypočutia. Pán dezignovaný komisár bude mať k dispozícii 5 minút eh, pre záverečné vedrenie. Eh, pripomínam, že budem veľmi prísne dodržovať eh, časový harmonogram. V prípade, že to nebudete respektovať, potom kolegovia, ktorí sa dostanú na koniec, nebudú mať možnosť viedriť sa. Tlmočenie je zabezpečené do 23 jazykov, to znamená, že môžete hovoriť aj rodnou rečou. Majte prosím vás na zreteli, že vzhľadom na potreby tlmočenia treba sa vyjadrovať e, opatrne a pomaly. E, túto diskusiu e, vysielame na živo na web sajte parlamentu. Zároveň budete môcť si to neskôr pozrieť na rovnakom sajte. Veľmi rád odozdávam slovo dezignovanovi komisárovi pánovi Avramopoulosovi. Vážne pán Avramopoulos, máte 15 minút k dispozícii, máte slovo. Uh, chairman. pán predseda, ctení mm, poslanci Európskeho parlamentu, Charta základných eh, ľudských práv eh, nám pripomína, že únie sa zakladá na eh, všeobecných a nezrušiteľných hodnotách ľudského dôstojenstva, slobody, rovnosti a solidarity. Zakladá sa na princípoch demokracie, a pochopiteľne právneho štátu. E, jednotlivec je v stredobode pozornosti činnosti únie, pretože sa zriaduje občanstvo Európskej únie a sa vytvára širší priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Predovšetkým táto charta popisuje podstatu Európy a definuje naše poslanie pokiaľ ide o oblasť migrácie a vnútra. A e, skutočná realita je veľmi náročná a e, do určitej miery máme spoločnú zodpovednosť, e, ktorá sa stane skúškou tempa európskej integrácii a legitimity európskeho prísľubu. Ako vyzerá dnešná realita? dochádza k explózii geopolitického prostredia. Vznikajú nové teroristické hrozby, ktoré e, e, e, hovoria o tom, že chcú poškodiť našu spoločnosť. Európske hospodárstvo sa snaží dostať sa z krízy. E, náš kontinent e, starne napriek tomu, že celý svet je demograficky e, e mladý. vznikajú v našich mestách geta, ktoré E, e, sú semeniskom e, extrémizmu. Vznikajú nové sofistikované formy trestnej činnosti, ktoré nepoznajú krízy. A máme mm, humanitárnu katastrofu na našich hraniciach a to je v ostrom rozpore s našimi spoločnými morálnymi, kultúrnymi a politickými hodnotami a dedičstvom. Taktiež čelíme stále väčšej nespokojnosti európskych občanov Dovolte, aby som hneď od začiatku to uviedol na správnu mieru. Odpoveď na tieto výzvy mm, v žiadnom prípade nespočívajú e, v Európe ako pevnosti. Dejiny nás učia, že e, pevnosti, ktoré sa budovali na ochranu pred e, vonkajšími hranicami, napokon sa menia na pevnosti, ktoré robia z tých, ktorí sa snažia eh, chrániť otrokov a vedú k izolacionizmu. Toto smerovanie nie sú časťou nášho mandátu. Európa dokáže prosperovať iba eh, v tom prípade, že bude energicky zjednodušovať mobilitu myšlienok, tovarov a ľudí. Otvorenosť a bezpečnosť sú piliermi eh, európskej konštrukcie. E, toto je poslaním komisie vo vzťahu k migrácii a e, agende vnútra. Toto poslanie je jasné. Musíme e, premeniť bezpečnosť a mobilitu do Európy, ktorá bude raz bez strachu. To znamená, že musíme chrániť identitu Európy ako oblasti, ktorá zaručuje základné práva. Musíme realizovať integrovanú a adresnú politiku, aby sme e, e talentovaných e, pracovníkov, ktorých potrebuje každý členský štát. Musíme zabezpečiť, aby Európa zabezpečila bezproblémovú integráciu migrantov e, do našej spoločnosti. Naviac musíme zaručiť že e, kriminalita a terorizmus sa nedostanú e, e, cez hranice Európy a že dokážeme efektívne bojovať proti ním. Vážené dámy, vážené páni, v otázkach migrácie a vnútra. Ak nebudeme konať spoločne ako únia, vôbec sa nepohneme. Ak ma potvrdíte, do tejto funkcie budem rátať s vámi, s výborom LIBE som e, hrdý, že som bol dezignovaný ako prvý komisár e, pre otázky migrácie. Táto skutočnosť e, zdôrazňuje podporu novozvoleného prezidenta Junckera a novej komisii v snahe riešiť veľmi významné výzvy migrácie. Stále viac máme dočinenie s stále väčším počtom ľudí, ktorí hľadajú ochranu E, e, e, za našimi hranicami. Únia, ktorá podporuje všeobecné ľudské práva a je zodpovedná za ochranu takýchto utečencov pred prenasledovaním, musí rešpektovať práva uchádzačov a azyl a predovšetkým musí rešpektovať životy jednotlivých ľudí a práva na, na refoulement za všetkých okolností, teda aby za žiadnych okolností nedostali do horších podmienok vy ako predstaviteľ Európskeho parlamentu významnou mierou prispeli k e, vytvoreniu stabilného e, azylového systému. Máme teraz e, komplexný právny ramec, ktorý umožňuje realizovať našu prioritu a to, aby všetky členské štáty jednotne uplatňovali tieto princípy. Treba diskutovať o niektorých dodatočných oblastiach, predovšetkým o možnosti e, e, vytvoriť jednotný status e, pre takéto osoby, ktoré budú platiť v celej Únii. Na základe preskúmania zdravotného stavu dublinského systému budem analyzovať možné ďalšie kroky. Dennodenne počúvame správy o príchode e, na naše brehy e, nových migrantov, správy o tom, ako zúfali e, ľudia častokrát sa výpravia na loďach v Stredomorí. Naposledy sa to stalo pri Cypre. Musíme vylepšiť svoju schopnosť riešiť azylovú krízu a zároveň poskytovať pomoc E, tým, ktorí sa stretnú s významnými dočasnými tlakmi na azylový systém. Potrebujeme mať viac solidarity a toto je možné iba v tom prípade, ak členské štáty budú e, si navzájom dôverovať a zhostia sa svojej zodpovednosti. E, uvedomujem si však, že väčšina utečencov a ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, E, sa nachádza e, e, väčšina vníma Európskej únii a v rozvojových krajinách, ktoré majú svoje vlastné problémy. To znamená, že medzinárodná solidarita nesmie zastať pri hraniciach Európskej únie. Podľa môjho názoru, únia by mala robiť viac, aby poskytla podporu krajinám v tých regiónoch, z, ktorého pochádzajú, z ktorých pochádzajú väčšina utečencov alebo cez ktoré prechádzajú budem úzko spolupracovať spolu so svojim kolegom, e, e, e, podpredsedom komisie Mogherini a ostatnými komisármi, ktorí majú na starosti vonkajšie záležitosti, aby sme vytvorili spoločnú politiku pre utečencov a pre oblast migrácie. Na druhej strane budem navedať členské štáty, aby nechovali u seba viac utečencov z tretich štátov pre sídlovanie e, e, utečencov je hmatateľným e, prejavom úprimnosti a solidarity voči tretím krajinám, ktoré majú na svojom území veľké populácie utečencov. Európska únia musí chrániť tých, ktorí to potrebujú, ale zároveň môže byť dôveryhodná iba v tom prípade, ak bude riešiť nelegálnu migráciu s prihľadnutím a respektovaním E, e, základných práv. To znamená, že musíme zaobchádzať e, s tými žiadateľmi, ktorí žiadosti sú zamietnutí a pri zabezpečení rýchleho návratu treba poskytnúť prioritu dobrovoľnému návratu a posilniť reintegráciu v tých krajinách, kam sa vracajú. Tu potrebujeme posilniť aj našu spoluprácu s krajinami pôvodu, tranzitnými štátmi, ale aj s medzinárodnými a organizáciami a mimovládnymi organizáciami. Komplexný prístup zohrňa samozrejme aj možnosť eh, legálneho príchodu do Európskej únie. Musíme maximálne využiť eh, prednosti medzinárodnej mobility, migrácie a integrácie. Európa je súčasťou globalizovaného, navzájom prepojeného svetu, kde medzinárodná mobilita pravdepodobne sa bude zvyšovať. Treba vyhodnotiť potreby mm, pracovného trhu v Európe, zistiť, kde existujú e, prípadné nedostatky podľa jednotlivých sektorov. Medzinárodná e, súťaž e, mm, ktorá hľadá kvalifikovanú pracovnú silu, sa zistujú, sa zintenzívňuje Rád by som viedol pravidelný dialog so všetkými zainteresovanými hračmi, eh, eh, členskými štátmi, podnikmi a odbormi. Nazdávam sa, že európska eh, platforma, ktorá bude koordinovať takýto dialog, by bola veľmi užitočná Prvé e, roky e, realizácie smernice o modrej kartičky e, identifikovali niektoré nedostatky a práve preto novozvolený predseda komisie Juncker spomenul, že to si bude vyžadovať veľkú pozornosť jednou z mojich priorít bude zabezpečiť, aby E, rokovania o týchto smerniciach o študentoch a výskumníkoch sa uzavreli v roku 2015. A teraz šengenský priestor. Schengen predstavuje jeden z najvýznamnejších e, e, výdobytkov európskej integrácie. Musíme zachovať situáciu, kde nemáme na vnútorných hranicách kontrolu. Predpokladom tejto požiadavky je efektívna kontrola vonkajších hraníc, čo vytvorí z Európy pevnosť členské štáty, ktorí zodpovedajú za kontrolu svojej časti vonkajšej hranice, e, treba však e, plne využiť aj kapacity e, agentúry Frontex s tým, aby sme zabezpečili dostatok európskej solidarity. Máme dostatočné nástroje k dispozícii. Komisie, Európsky parlament, ako aj rada hovoria, že treba hovoriť E, o, o ďalšom rozvoji Frontex a e, zabezpečiť skutočný e, efektívny systém ochrany vonkajších hraníc, migračné tlaky, ako aj pašovanie sa zvyšuje a preto treba komplexne riešiť tento problém. Efektívne riadenie hraníc vyžaduje využitie moderných technológií. Treba lepšie využívať príležitosti, ktoré nám ponúkajú tech- digitálnej technológie z hľadiska riadenia migrácie mobility. Boj proti pašovaniu ľudí zostáva našou prioritou. Musíme volať na zodpovednosť tých ľudí, ktorí zneužívajú potrebu eh, ľudí eh, v lepšom živote a treba efektívne bojovať aj e, moderným otroctvom. Predovšetkým pôjde o boj e, proti organizovanej zločinnosti v Európskej únie po celom svete a potrebujeme mať zabezpečenú globálnu odozvu. Občania žiadajú od nás, aby sme ich e, chránili pred hrozbami terorizmu a násilia v období konfliktov v susedstve Európskej únie a vzhľadom na e, hrozby e, cudzích e, bojovníkov treba lepšie bojovať proti terorizmu a organizovanej zločinnosti. Totiž po sebe cez hranične podkopávajú naše spoločnosti a hospodárstvo Potrebujeme mať aktualizovaný rámec európskych aktivít s väčším dôrazom na základné práva a lepšiu synergiu. Treba samozrejme bojovať aj proti kybernetickej trestnej činnosti, e, aby občania a podniky mohli e, využívať internet vo svoj prospech. Treba bojovať proti e, pašovaniu drog, proti korupcii s tým, aby podniková sféra lepšie využívala výhody vnútorného trhu Stení poslanci, uchovanie údajov je bezpečnostným nástrojom, o ktorom sa veľa diskutuje. Teraz máme rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru. Musíme mm, preskúmať najlepšie možnosti, ako ďalej s tým, aby sme plne respektovali e, všetky princípy, ktoré sú obsahnuté v rozhodnutí, predovšetkým princípy proporcionality a právo na ochranu osobných údajov, ako aj ostatných základných ľudských práv. Najnovší vývoj udalosti v Európe a za hranicami Európy hovorí o tom, že čelíme novej hrozbe terorizmu Úloha únie spočíva v tom, aby sme pomáhali členským štátom pôsobiť proti tejto hrozbe, najmä eh, hrozbe eh, cudzokrajinných bojovníkov. Musíme pôsobiť preventívne, bojovať s radikalizáciou, riešiť e, príčiny radikalizácie, e, spolupráca medzi policajnými zložkami, výmena informácií e, je základom nášho boja proti zločinnosti. A tu máme čo vylepšovať Dámy a páni, vážení poslanci, mám v pláne úzko spolupracovať s vašim výborom, aby sme dosiahli konkrétne výsledky mm, politika Európskej únie v oblasti pristahovalectva a otázok vnútra. Ak chceme, aby bola úspešná, musíme sa zamerať na tie oblasti, kde dokážeme konať spoločne, aby sme naozaj dosiahli pozitívne zmeny a aby sme dodržiavali a zabezpečili dodržiavanie základných práv. Ak by som bol potvrdený vo funkcii, budem e, spolupracovať so znovu zvoleným predsedom komisie e, za dodržania príslušne schválených usmernení a budem tiež priamo v kontakte s kolegyňou podpredsedničkou komisie a tiež s ostatnými komisármi. Ako komisár by som pracoval na tom, čo nás spája, prečo budem dodržiavať e, presne hodnoty Európskej únie a tiež chartu základných práv a budem sa snažiť vytvoriť transparentnú európsku politiku. Nechceme, aby občania boli obklopení byrokratickými stenami. Chceme byť schopní pozrieť sa z očí voči novým výzvam do budúcna a postaviť sa im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 tento rozsudok jasne stanovuje, že smernica o uskladňovaní údajov už nie je platná. Naša iniciatíva v budúcnosti bude vychádzať práve z tohto rozsudku. Je to tak či tak náš hlavný cieľ implementovať tento rozsudok v praxi. Pýtate sa, či vám to môžem prislúbiť. Veľmi ľahko by som takto slovne mohol niečo prislúbiť, bolo by to možno unahlené. Ja sa však zavezujem, že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 Teda musíme tento systém zastaviť, musíme vytvoriť rámec, e, ktorý bude bezpečný a právne istý a vďaka spolupráci musíme nájsť spôsob, ako vytvoriť e, legálny systém prisiovalectva. Súhlasíme s vami ešte aj v inej veci. Musíme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 pravidlá zjednocovania a zlučovania rodín e, zjednodušíte a sprístupníte pre takéto prípady? Yes, Argentíny. Epitrepste mu na επιμείνω σε Ďakujem pekne, pani z Argentíny. Chcel by som zdôrazniť, že teraz naozaj nadišiel ten bod, kedy je potrebné e, zmeniť tieto predpoklady. Iniciatíva a aj e, predseda e, výboru hovorí o tom, že už došlo k prvým krokom a potom takisto ide o výskumníkov a študentov. E, tu chceme tiež dokončiť príslušnú e, legislatívu a potom tu máme smernicu o modrej kartičke. Tá platí pre e, vysoko kvalifikovaných zamestnancov, to je pravda, ale my potrebujeme toto, je to potrebný krok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 E, vyvstala z európskych e, hodnot, stojí na európskych hodnotách. My všetci máme záväzok naozaj e, slúžiť týmto európskym hodnotám, demokracii, právnemu štátu. Všetky tieto pravidlá treba neustále rešpektovať.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 a všetci viac menej e, sme e, e, krajinami, ktoré zaznamenali v minulosti veľkú mieru imigrácie, aj Grécko. A už ste veľmi odvážni. Dobre, prešli by sme teda k druhému kolu otázok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 Frontex funguje samozrejme,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 ale mali by sme venovať väčšiu pozornosť aj e, dlhodobým nákladom a e, dopadom nesprávnej integrácie na verejné financovanie v e, európsku spoločnosť, jej stabilitu a bezpečnosť. Ako vidíte rovnováhu medzi týmito konfliktujúcimi záujmi. Ďakujem. Dovolte by som začal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 k našej vnútornej súdržnosti a ďalšiemu rozvoju. Vyzývam vás, aby ste sa nebali pristahovarectva. Sú tu iné hrozby a to som spomenul vo svojom úvodnom slove. Netreba sa báť tejto politiky. Váži kolegovia, máme iba 12. otázku. Ďalšiu položí pani Natalie Grisbeck. Ďakujem pekne, pán eh, dezignovaný komisár.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 Mohli by ste nám e, osobne slúbiť, že budete chrániť e, e, základné práva aj detí, pristahovalcov? Čo hodláte urobiť, aby ste vylepšili ich postavenie? Z podstate veci sú viac zraniteľné ako dospelí. Môžete nám prislúbiť, že budete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 osobný prísľub e, nad rámec e, mojich prípadných povinností ako komisára. Ďakujem pekne. E, pani Palafie Winberg. Ďakujem pekne. Európska únia urobila veľmi dôležitú prácu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.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 zneužívanie, zatročovanie detí a e, e, žien na e, účely sexuálneho vykoristovania. Máme na to príslušnú legislatívu, vrátanie vnútroštátnej legislatívy. Súhlasím s vami, pani Björk, že treba e, zabezpečiť e, harmonizáciu aj väčšiu e, jednotnosť e,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 E, v akom časovom horizonte komisie e, hodla pravidla upravujúce uchovanie údajov v Európskej únii s prihľadnutím na potrebu E, zachovanie e, rovnováhy medzi našimi povinnosťami e, v smere náležitej ochrany základných práv našich občanov na strane jednej a na strane druhej. Je tu potreba umožniť prístup k údajom zo strany príslušných orgánov na účely boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Ďakujem. Σας Ďakujem pekne, pani Kodrická. Veľmi správne spomínate súdny rozsudok. Poviem to priamo. Súd týmto rozsudkom e, úplne zabil celú smernicu. Musíme si uvedomiť, že toto skončilo ešte, že preskúmame to,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 Musí to vychádzať zo zájomnej dohody. Naozaj vám neodporúčam, aby ste sa príliš vzdialovali od témy. Ďalej nasleduje Helga Stevens. Pán predseda, vážený pán menovaný komisár, v otázke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 Prepašte, ak sa musím opakovať. Pokúsim sa sformulovať to inak. Už som povedal a naozaj sa zavezujem k tomu, že sa pokúsime urýchliť rokovania schválenia a charty základného, zákonného prisvolenstva všetky krajiny. Znamená to, že všetky krajiny budú musieť potom takúto podpísanú dohodu aj dodržiavať. Isté, čo sa týka sezných pracovníkov, tu už sa nám podarilo čiastočne to presadiť. Taktiež je tu návrh, ktorý sa týka študentov a výskumníkov. Iniciatíva Modrej karty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 najpozitívnejší výsledok eh, 50 rokov európskej integrácie, avšak eh, európsky projekt je vystavený tlaku a radikálne extremistické strany sú proti tejto slobode pohybu. Akým spôsobom eh, chcete zachovať slobodu pohybu v Schengene a v akom zmysle to bude prioritou vašom mandátu? Ďalej, po druhé, čo sa týka vyhodnocovania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 Ďalšiu otázku e, má pani, e, pán von Storch. E, čo si myslíte o, o azyle veľvyslancov, ak by sme sa dohodli, že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 115 smernice 115 lomeno 2008 eh, Európskej únii. Tu sa hovorí eh, o maximálnom období zadržiavania nelegálnych eh, pristahovalcov. Um, hovorí sa tam teda o 18 mesiacoch, ale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 Pán Chryzogonos, nemyslím si, že iné krajiny by veľmi radi príjmali takú, takéto opatrenie. Myslím si, že nikto, e, že, že ktokoľvek toto by robil rád. Spomenuli ste Grécko. E, začnem tým, že poviem, že ak e, parlament potvrdí moje vymenovanie, nebudem gréckým ministrom. Teraz ním ešte som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 s týmito obeťami v súvislosti s tým, čo uh, uh, robilo CIA. CIA pardon. Η απάνθρωπη, ταπεινωτική, chcem povedať, že akýkoľvek, akékoľvek správanie, ktoré je ponižujúce, sa nedá akceptovať. Nech už jeho povodcom ktokoľvek. Nepoznám presne túto správu,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 a to, ako zaobchádza s migrantmi, e, by sa mal dostať do vzadia. A konkrétna otázka. Máme fotografiu e, na internete, ktorá pojednáva o tom, ako e, sa rozprávate s jedným vývozom pri osnatom drote?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 výraznou mierou e, prispelo. To bolo pod zaštitou e, celé európskej iniciatívy e, občianská diplomácia. Takže v každom prípade to bolo iba vtipné. Vo svojej kancelárii mám veľa karikatúr, kde figurujem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 legálne presťahovalectvo, ale aj spôsoby, ako bojovať proti nelegálnemu presťahovalectvu a s tým súvisiacou trestnou činnosťou. Ako zabezpečiť e, lepšiu realizáciu týchto dohôd? Nikdy sme nedostali jednoznačnú odpoveď zo strany komisie o tom, ako sa e, využívajú finančné prostriedky, s ktorými sa rata podľa týchto dohôd. A druhá otázka, mobilita pre legálnych pristahovalectvo. Vieme, že nelegálne pristahovalectvo súvisí s trestnou činnosťou, prostitúciou, ehm, pašovaním drog. Takže vo vzťahu k eh, tretím štátom, s ktorými uzatvárame eh, eh, dohody, ako im pomôžeme, aby sa zostili svoje zodpovednosti v boji proti takejto kriminalite. Myslím si, že ani môj kolega nedostal odpovedť na otázku prípadných sankcií.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 pre e, e, vyhľadovania a e, zachrano... Nie je to zákonne upravené. Treba si uvedomiť, že že tu treba poskytnúť určitý príspevok v jednotlivých zónach. To je však nie hlavná úloha agentúry Frontex. E, povedal som to už predtým, môžem to ešte raz zopakovať. Mám zámer uviesť iniciatívy na posilnenie agentúry Frontex a nejde tu iba o južnú časť Európy. Máme e, e, sedem programov pre Južné Stredomorie, tri pre Taliansko a tri pre Španielsko a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 že to, čo sa stalo s systémom Schengen SIS je pre nás naozaj ponaučením. Ďalej nasleduje eh, Teresa Jiménez Beteril. Ďakujem, pán predseda. Vážny pán Avramopoulos. Hovorí sa o otvorenej Európe, ale ľudia sa eh, boja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 Musíme preto spolupracovať intenzívnejšie a rýchlejšie a zaujať koordinovaný prístup, aby sme pomohli obetiam a zároveň mali by sme si vymeniť informácie, ako aj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 je vylúčené obmedzovať eh, Schengen a tí, ktorí hovoria o ohraničení obmedzenia Schengenu, si musia uvedomiť, eh, že nám tým nejako nepomáha aj našom úsilí o európsku integráciu, pretože je ťažké dosiahnuť konkrétne výsledky. Sú tu rôzne názory, rôzne národné stanoviská.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 veľkých počtov maloletých bez prievodu. Myslím, že to nebolo dostatočne zúraznené, pretože sú to ešte stále práve oni, oni sú tá najzrentelnejšia skupina a najpostihnutejšia skupina mm, celej tejto eh, činnosti. Tento konkrétny druh organizovaného trestného činu ich zneužíva potom neskôr na napašovanie drog alebo na prostitúciu.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 Európskej únie naozaj mali pocit, že stojí za to podporovať, že to môže fungovať. Možno budeme musieť e, dosiahnuť to, aby vonkajšie hranice naozaj boli našimi spoločnými vonkajšími hranicami, aby sme ich e, riadili a spravovali, dovolil by som si povedať, až federálne, tak aby sa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 počas tohto zasadnutia. Rešpektovanie ľudských práv, občianských slobod a proporcionalita. Keď sa pripravoval na toto vypočutie, stret,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 Napríklad uh, prioritizácia korupcie, pokiaľ ide o Európsku komisiu, e, hľadanie najlepších e, postupov, pokiaľ ide o zaobchádzanie s zhábaným majetkom, aj postupy v oblasti prania špinavých peňazí. Ehm,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 Ďakujem. Prvá by som chcel poďakovať e, členom tohto výboru za, e, toto, e, za tento maratón, za toto maratónové zasadnutie a vážený pán dezignovaný komisár, určite budete súhlasiť, že z tých piatich hearingov, na ktorých sa zúčastníme, toto je najdôležitejšia oblasť pre nás od zadržovania údajov cez azyl a legálnu migráciu um, som presvedčený, že e, členia výboru naozaj e, zachádzali do detajlov vo svojich otázkach, takže naozaj vás podrobili uh, e, potrebnému vypočutiu. A tiež ďakujem vám za vašu prípravu. Nechcem uh, predbiehať to, čo ste urobili, pretože je to na koordinátoroch, na členoch tohto výboru, aby zhodnotili to, čo ste dnes povedali, Eh, začnú na tom pracovať dnes o 5. Ešte chcem povedať pár vecí, ktoré ste dnes povedali. Eh, povedali ste, že chcete revidovať nástroje týkajúce sa legálnej migrácie, aj horizontálnej, eh, aj horizontálnej legislatív v tejto oblasti. Jan Albrecht spomenul o otázku o osobných údajoch. Spomenuli ste aj návrh e, PNR, aktualizovaný PNR a iniciatívu na posilnenie Frontexu. Myslím, že to, čo ste dnes urobili, je, že ste odpovedali na e, veľmi veľa kľúčových návrhov, ktoré predostreli e, členovia tohto výboru, ale bude na nás, aby sme zhodnotili, čo si o tom myslíme, ako zhodnotíme vaše kompetencie a to, ako ste sa dnes vyjadrili urobíme tak teda o 17 zostalo možno aj veľa nezodpovedaných otázok. Um, takže, ale už je to samozrejme na tom zhodnotení koordinátorov, a, a ako som už spomenul, aby to zhodnotili. Takže ďakujem vám. Chcela by som teraz vyzvať eh, pána dezignovaného komisára, aby sa eh, vyjadril. Na záver je čas na vaše záverečné vyjadrenie. Máte na to 3 minúty. Takže e, môžete sa e, snažiť teraz ešte získať e, tých posledných váhajúcich spomedzi nás. Ale môžete využiť samozrejme aj ten čas, ktorý máte v dispozícii od, zo začiatku tohto zasadnutia. Ale samozrejme môžete sa vedieť len v rámci tých troch minút, ktoré boli pôvodne určené, pretože sme všetci dosť unavení, ako chcete, pán komisár. Ďakujem pekne, vážení členovia eh, Európskeho parlamentu. V prvom rade chcem vám poďakovať za eh, túto veľmi zaujímavú eh, diskusiu, ktorú sme dnes viedli. Veľmi veľa myšlienok ste spomenuli, ktoré mám v súvislosti s týmito citlivými otázkami. Odchádzam odtiaľto in, oveľa viac inšpirovaný, ak teda ma vymenujete budem prvým komisárom EÚ pre migráciu a vnútro, ak ma teda vymenujete a slubujem, že moje politické vodcovstvo a skúsenosti budem venovať do nasledujúcich troch oblastí, aby som zabezpečil, že EÚ naozaj príjme jednotný, celistvý, efektívny e, e, spôsob zaoberania sa migračnou politikou a pritom bude vychádzať zo solidarity a proporcionality. Tiež Eh, sa chcem venovať aj zodpovednosti. Po druhé, eh, sú pred nami veľké výzvy týkať sa bezpečnosti a treba im čeliť e, vždy, takže budeme zároveň rešpektovať e, základné e, práva, slobody, aby sme zabezpečili bezpečnú, bezpečnú oblasť, v ktorej môžu žiť naši občania. A napokon chcem posunúť ďalej európsku politiku vnútra v úzkom partnerstve s Európskym parlamentom. A chcem, aby eh, som bol v otvorenom, úprimnom a neustálom dialogu s vami. Chcem úzko s vami spolupracovať na základe transparentnosti a vzájomnej dôvery. Chcem vám eh, ešte raz poďakovať za eh, vašu pozornosť. Ďakujem. Thank you, Commissioner Designate. You took my advice. Ďakujem, pán komisár, teda za to, že ste moje odporúčanie prijali a zasadnutie